Dobre, budeme pokračovať. Chcem pripomenúť, že od nášho posledného zasadnutia nebola žiadna plenárka v Štrásburgu, takže neboli prijaté nové uznesenia naliehavého charakteru. A v Bruseli 29. 30. novembra bola schválená, bolo schválené uznesenie o ľudských právach, ktoré sa týka Jemenu. Vyhlásenie podpredsedu, pardon, podpredsedničky komisie Vysokej zástupkyne k situácii v Jemene. Toto je teda oznámenie z mojej strany pre vás. Teraz nasleduje výmena názorov o predčasných manželstvách. Je to príprava na ďalšiu správu. Nemáme k tomu žiaden dokument. Ďalšia iniciatívna správa pod výboru druhá sa týka nutených manželstiev a predčasných manželstiev. A nadpis bude E, smerom k novej zahraničnej stratégii Európskej únie. proti nuteným a predčasným manželstvám. Poslanec Charles Görens bude našim spravodajcom. Dnes sa koná prvá výmena názorov k téme. Nemáme podkladový dokument, ale spravodajca vysvetlí svoj prístup k tejto otázke a kolegovia takisto e, budú mať možnosť predniesť svoje názory v tejto úvodnej fáze. Máme dosť času, pretože prezentácia návrhu správy sa plánuje na február. Tieto nutené a prečasné manželstvá sú porušením ľudských práv a je to veľký problém z mnohých pohľadov, E, uvediem iba základný argument, ktorý sa týka ľudských práv. E, vedomý súhlas a e, voľný autonómny súhlas so vstupom do manželstva je ľudské právo, ktoré je uznané aj všeobecným vyhlásením ľudských práv. A toto rozhodnutie nemôže byť dobrovoľné, keď zainteresované strany nie sú dostatočne eh, zrelé na to, aby prijali taký, takéto informované eh, rozhodnutie ohľadom vlastného životného partnera. Je potrebné teda uznať verejne, že je to porušenie ľudských práv. Pán Görens, máte slovo. Ďakujem. Chcem sa poďakovať výboru eh, druhá za to, že mi zveril túto správu. Je to reakcia na dôležitý fenomén, e, ktorý nás už dlhý čas zaujíma celé 10 ročia. Pokiaľ ide o manželstvá medzi deťmi, e, musíme sa zmieniť o e, nepriateľných praktikách a správaniach, ako ste to vy uviedli v úvode. Manželstvá detí sú spojené s podriadením dievčatka vo všeobecnosti, a vlastne tá hlavná osoba kto sa, sa vydáva a nikto sa jej nepýta, aký je jej názor a často ich vydávajú vo veľmi nízkom veku. Detské manželstvá súvisia s odňatím práva, toho najelementárnejšieho e, práva, ktoré je pošliapané. Detské manželstva súvisia často s neschopnosťou aplikovať právo, pretože veľmi často ich e, zákon zakazuje, ale neuplatňuje sa tento zákon. Detské manželstva e, sú spomenuté v mnohých medzinárodných textoch a v mnohých prípadoch boli e, takisto prevzaté do národných legislatív. Spája sa to so, s násilím, konfiškáciou detí, e, zbavenie detí práva na osobný rozvoj, vzdelanie, výchovu a takisto sa tam hovorí aj o e, istých e, e, problémoch, keď sa situácia ešte zhorší, e, ak ide o vidiecké oblasti, kde vlastne zákony sa ešte menej uplatňujú ako v mestách. A toto bolo urobené ale my môžeme zopakovať to, čo bolo povedané, napísané a urobené a hlasovať o tom, čo už bolo odhlasované. Táto správa vychádza z známych prvkov a tie sa stali základom správy. Európsky parlament nedávno hlasoval o uznesení vo výbore FAM, veľmi e, dobrom uznesení, bolo to v júni tohto roku a toto uznesenie obsahuje všetko, čo potrebujeme vedieť. Nejde tu o to, že či všetci ľudia vedia, čo už poznáme, ale otázka je, ako môžeme presadiť rešpektovanie práv, e, ktoré e, je, sú uvedené v tomto uznesení. E, z môjho pohľadu je potrebné mať nástroje, tak, aby sme mohli skoncovať s touto neakceptovateľnou praxou. Je potrebné mať ambície v tejto oblasti a tie súvisia s úsilím, ktoré treba vynaložiť e, a boj, v boji aj proti iným, e, ne, iným negatívnym javom, ako je napríklad otroctvo žien. A to by nemalo existovať, najmä dnes na začiatku 21. storočia. A aby ste videli v rozvojových krajinách každé tretie dieťa E, sa vstúpi do manželstva pred dovršením 18 rokov. Dievčatka 15, pred 15 rokmi. My tu nehovoríme o symboloch, my hovoríme o realite, ktorá je hlboko zakorenená e, v tradíciách rozvojových krajín. A ja už som povedal, že nebudeme prepisovať to, čo sme už napísali, ale mojou ambíciou je, aby ste podporili túto správu a aby ste požiadali E, komisiu, aby zadefinovala stratégiu, e, ktorú by sme mohli uplatňovať v boji proti tomuto negatívnemu javu. Európska únia sa predsa zakladá na práve, na rešpektovaní práva menšín, e, zakladá sa na rovnosti medzi mužmi a ženami a na princípoch neodňateľnosti práva na ľudskú dôstojnosť a potom sú to ešte aj špeciálna zodpovednosť v oblasti e, tejto oblasti tak v práve Európskej únie, pretože my vieme, že v rámci Európskej únie dochádza k takýmto veciam a takisto e, vieme, že v, v Európskej únii nedávno došlo k 1700 E, taký, uzavretiu takýchto manželstiev, ktoré nie sú z, e, vlastne správneho hľadiska prípustné. Ale týka sa to aj zahraničnej politiky, rozvojovej politiky, politiky susedstva, politiky spolupráce s tretími krajinami a táto téma má svoje miesto vo všetkých krokoch, ktoré Európska únia E, sa hodlá podniknúť. Treba zdôrazniť prostriedky, ktoré môžeme mať k dispozícii. A treba, e, sa, treba vytvoriť a zadefinovať stratégiu. E, to by mala urobiť komisia a služba pre zahraničnú činnosť. aby sme nevy, nemuseli vynachádzať všetko, čo už bolo urobené, treba povedať, že tieto kroky súvisia s plným rešpektom mnohých dohovorov a textov. Ja uvediem len niektoré, pretože nemôžem citovať všetko. Niektoré časti textov sa zmenujú o tomto jave. Máme tu dohovor o detských právach z roku 1989, e, e, Všeobecné vyhlásenie ľudských práv 1988. Tam je spresnené, že manželstvo e, môže byť uzavreté len na základe plného súhlasu muža a ženy, teda ľudí, ktorí to chcú urobiť. Viedenská deklarácia je akčný program z roku 1993, e, dohovor o zrušení otroctva, o, o ktorom som sa už zmienil. A ja som práve na to myslel. Ďalej, sú tu rozličné texty po anglicky. Z roku 1960 takisto občianské politické práva 66. Charta práv detí Afriky, to je z 90. roku, takisto Africká karta o ľudských právach z 81 protokol Africkej charte o ľudských právach a práv žien, to je z roku 2003, Af- Africká charta mladých a ďalšie. Ja si myslím, že ak je tu jednomyselnosť, tak to je v tom bode, že medzinárodné právo nás vyzýva, aby sme e, sa aby sme získali prostriedky na boj proti tejto neakceptovateľnej praxi. Keďže Európska únia je tu dôležitá, mali by sme sa pozrieť, kto e, vlastne má mať iniciatívu. Samozrejme, komisia a jej externá zložka disponuje dôležitými financiami. A tie peniaze sú napríklad v nástroji pre e, rozvoj, v Európskom fonde pre rozvoj. E, tento fond je spolu vlastníctvom 28 členských krajín, ale nie sú tam nejaké účinné nástroje, ktoré by mohli e, byť použité na, požadované financ- na, požadovanie finančný, e, na financovanie požadovaných projektov. A Máme tu veľmi, vidíme, že sú tu veľmi úzke vzťahy, pokiaľ ide o verejnú pomoc rozvoju, ro, rozvoju e, a je tu veľmi úzka spolupráca s rozvojovými krajinami. Čiže máme tu e, niekoľko faktorov, ktoré treba aplikovať a potom treba pracovať spoločne, aby sme si určili svoju stratégiu. Treba doložiť, že členské štáty disponujú 80% finančných prostriedkov, ktoré sú alokované na verejnú pomoc, verejnú rozvojovú pomoc. A teda toto všetko e, nás e, vyzýva k tomu, aby sme spojili úsilie členských štátov spolu s Európskou úniou a najmä s komisiou a komisia by mala byť vodcom, mala by byť lídrom v tejto otázke. Európska komisia by mala zadefinovať ambície a rovnako by mala aj diskutovať o prostriedkoch. Keď hovoríme o stratégii, tak hovoríme o, o rozdelení, o ambíciách, o ich definícii a mali by sme hovoriť aj o aktéroch. Aktérmi je komisia, členské štáty a OSN, najmä Eh, Fond OSN pre populáciu, UNICEF a ja vítam zástupcu v tejto sále a ja by som bol rád, keby dostal slovo, aby mohol zareagovať na naše návrhy, na moje aj na vaše. A keď hovoríme o aktéroch, tak to sú aj krajiny, rozvojové krajiny, ktoré sú našimi partnermi a ktoré sú partnermi členských štátov EÚ a komisie, pretože my všetci pracujeme v partnerstve, takže naozaj je treba, aby sme disponovali presvedčivými prostriedkami a aby sme e, všetky finančné e, prostriedky a ľudské zdroje dali do služby e, tejto aktivity, ktorá by mala skončiť s touto hroznou starou, prastarou praktikou. A ja trvám na tom, že e, prekážkou by nemal byť nedostatok rozpočtových prostriedkov, pretože e, chtivosť e, využiť prostriedky, ktorými dis- pretože možnosť využiť prostriedky, ktorými disponuje Fond pre rozvojovú pomoc sú veľké. Máme tu napríklad prostriedky, ktoré sa e, vyplácajú na podporu boja proti e, klimatickým e, zmenám. To je ďalší aspekt rozvojovej politiky, zahraničnej politiky a treba ale povedať, že Európska únia ako celok je ešte veľmi vzdialená od toho, čo vlastne predstavuje rozvojovú ekonomickú pomoc blížime sa tak k cifre 45 až 50 tejto verejnej rozvojovej e, pomoci a to je vlastne pomer k HDP v EÚ. Ale my sme predsa najväčší poskytovateľ fondov. Európska únia prijala záväzky pred rokom v Addis Abebe, že svoju verejnú E, e, rozvojovú pomoc zvýši na 0,7 do roku 2030 a ak členské štáty zostanú verné službám, ktoré urobili pred rokom na konferencii o financovaní rozvojovej pomoci, tak by nám nemali chýbať e, finančné prostriedky na to, aby sme mohli financovať túto ambíciu. Pokiaľ ide o stratégiu, tam treba takisto E, pripraviť aj zložku e, vzbudenie záujmu u nás, ale aj v príslušných krajinách. A samozrejme, treba si pripraviť aj stratégiu, ako to budeme robiť. Mali by sme si pripraviť takú hlavnú stratégiu, aby sme tú otázku tematizovali na úrovni EÚ. Mm, to by mohlo byť napríklad vyhlásenie Európskeho roka, ktorý by bol venovaný práve tejto veci. To znamená, že by sme venovali najskôr, ako to bude možné, a musíme na to myslieť už teraz, jeden európsky rok, rok boju proti manželstvám maloletých detí. Prečo? To nie je len taká nejaká malá špecifická otázka, ale keď sa tejto otázky dotkneme, tak sa dotýkame práv, ľudských práv, práv menšín, práv rovnosť, e, žien na rovnaké zaobchádzanie, ľudské práva, osobné práva, dotýkame sa zahraničných vzťahov Európskej únie, ktoré spočívajú na našich hodnotách, ktoré my chceme exportovať a mali by sme sa snažiť všetky texty doplniť veľmi solidnými referenciami na základné práva, e, ktoré ctíme. Takže e, a celok e, týchto opatrení, to sú, to sú všetky opatrenia ako celok, ktoré by sme mohli využiť. Nemali by sme sa vzdať dopredu, môžeme byť skeptickí, môžeme mať pochybnosti o výsledku, aký naša požiadavka môže mať, ale my musíme byť aktívni. A my ako poslanci Európskeho parlamentu sme hlavným spojencom Európskej komisie v tejto oblasti a to je takisto aj v zmluvách a treba, trošku, treba sa trošku pohnúť. Máme toľko vecí, ktoré si máme medzi sebou e, povedať, ale nemôžeme zostať na úrovni konštatovaní. Musíme prejsť k činom. A ja si myslím, že je tu veľmi veľa referencií a veľa ustanovení, dohôd, medzinárodných textov, textov, ktoré boli už transponované do národných legislatív. A to všetko ukazujú, že, že vlastne E, nemôžeme e, sa len tak zdať. E, tu by som so svojimi úvodnými poznámkami skončil. Rád by som bol, keby ste mi vyjadrili svoje názory, či ma podporujete v anglosaskom zmysle slova, respektíve či podporujete hlavnú os správy, ktorú som tu predniesol a najmä netrpezlivo čakám na vaše reakcie. Ďakujem. Budeme mať ešte čas vrátiť sa k tejto diskusii, pretože táto správa má byť hotová do februára. Ja by som dal kolegom po dve minúty, ktorí sa chcú vyjadriť. Pani Berser? Ďakujem, pán predseda. Ja budem veľmi stručná, pretože ja úplne podporujem návrh pána Gerensa. Je to veľmi vhodné, aby sme túto správu nastolili z hľadiska e, rešpektovania ľudských práv, ale chcem pripomenúť niektoré prvky, ktoré treba zahrnúť do kontextu a aby táto práca, ktorú robíme, nebola segmentovaná do jednotlivých výborov, komisí a oddelená od e, reality. Nútené manželstvá sú v rámci istambulského dohovoru považované takisto za prejav násilia. Istambulský dohovor je záväzný dokument, a ktorý, e, ktorý e, sa zakladá na potrebe prevencie takýchto, e, takéhoto násilia a je už v platnosti. Európska únia tento rok bude ratifikovať tento dohovor. Nezabúdajme, že nútené manželstvá sú e, súčasťou katalógu násilia, ktoré sa pácha na ženách a na rodine. Nezabúdajme tiež, že aký a aký, aká obrovská priepas tu existuje v oblasti rovnoprávnosti e, z hľadiska našej e, agendy 2030, táto priepas medzi realitou a proklamovanými právami. My sa musíme snažiť o to, aby e, dievčatka mali pri, zabezpečený prístup k všeobecnému strednému vzdelaniu do veku 18 rokov a ešte niekoľko poznámok o aktuálnej situácii v EÚ a v členských štátoch, pokiaľ ide o e, vek, keď je prípustné, kde sa, kde je stanovený vek sexuálnej zrelosti. Vo Francúzsku sa o tom teraz debatuje, ale bolo by dobre, keby Európa mala harmonizovaný postup a harmonizovaný vek a aby sme mohli povedať, že to môžeme v našich členských krajinách robiť, pretože v mnohých európskych krajinách sa e, aj ešte stále vyskytujú manželstva vo veku hlboko pod 18 rokmi a napríklad by je trochu ťažké na, napríklad dohodnú, e, odhadnúť e, do akej miery e, vlastne na to vplývajú predčasné sexuálne vzťahy. Ďakujem, Soraya. Ďakujem pekne. Ja by som takisto chcela vyjadriť svoju podporu voči tomu, čo tu odznelo. Jeden z predpokladov na to, aby sme ciele udržateľného rozvoja dosiahli, znamená, že sa s touto témou, že, to, že ich spojíme s touto témou. Potom pokiaľ ide o zákaz nutených sobášov a detských sobášov, je základný predpokladom na to, aby sme tie ciele vôbec mohli dosiahnuť. A pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, myslím si, že cieľ 1, 3, 4, 5 a 8 a 10, dá sa to spojiť. Takže myslím si, že 6 Šesť týchto cieľov je úzko spojených práve pokiaľ ide o túto tému. To je jeden z predpokladov pre mňa. A európske jasné áno proti a, detským sobášom považujem za dobrú myšlienku. Pokiaľ je o členské štáty, Európska rada Rada Európy, máme tu dohovor e, z roku 2011 o nutených sobášoch, tam sa uvádza, že 8 členských radov, členských štátov, ktoré sú v Rade Európy, to podpísali, ale v rámci Európskej únie má iba 8 členských štátov, ktoré skutočne majú ukotvený zákaz. Belgicko, Cyprus, Dánsko, Nemecko, Malta, Švédsko, Rakúsko a Spojené kráľovstvo. Teda ako ste povedali, keď robíme rozvojovú pomoc, tak niektoré štáty to možno ešte takto nezohľadnili. Možno, možno v niektorých členských štátoch treba takisto ešte urobiť niečo, ale inak v plnej piere podporujem. Pán Buchner. Ďakujem pekne. Tie myšlienky sú veľmi dôležité, o ktorých hovoríme, avšak dve veci z mojej strany. Prvá vec je, že v rámci Európskej únie dokonca teda existujú detské sobáše, ktoré sú niekedy aj proti právnym predpisom, ale napriek tomu existujú. To znamená, musíme sa sústrediť práve na to, aby sme si naše zákony skutočne presadili, aj pokiaľ ide o migrantov. A druhá vec je, pokiaľ ide o nútené sobáše, alebo akokoľvek to už teda nazveme, nemyslím si o nútených sobášoch nič pozitívne, pretože ľudské práva sa podľa mňa dajú pretlačiť iba cez peniaze. Je to síce cynické, ale to je moja skúsenosť, ktorú mám za veľa rokov. To znamená, my musíme v našej zahraničnej politike, predovšetkým pokiaľ ide o zahraničný obchod, byť oveľa konzekventnejší, dôslednejší a nejaké zvýhodnenia môžeme uplatniť iba pri tých krajinách, ktoré sa skutočne držia e, ľudských práv. Skutočne to znie cynicky, ale bohužiaľ je to tak. Ja si myslím, že iba takýmito konkrétnymi opatreniami môžeme niečo dosiahnuť. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Teraz pán Brok z UNICEFu sa vyjadrí na niekoľko minút a potom komisia. Good morning. Good morning everybody. Dobré ráno, dobré ráno všetci. Volám sa Andy Brooks. Som regionálnym poradcom, pokiaľ ide o ochranu detí západnej a strednej Afrike. Cídla e, máme v Senegali, v Dake a e, budem hovoriť teda v mene UNFPA a UNICEF. Budem hovoriť k téme e, detské sobáše. Región, z ktorého ja pochádzam, ten je vzdialený, je to región, kde je najväčší výskyt detských sobášov na svete. 6 z krajín, kde sa deť, dievčatá musia vydávať, je to práve v západnej Afrike. Jedna z z tých prác, ktorú robíme, rieši riešiť túto otázku. To znamená, dosiahli sme kritickú chvíľu, pokiaľ ide o túto tému, z dôvodov, ktoré spomenul aj spravodajca. Skutočne sa nachádzame v kľúčovej okamihu. Počet dievčat, ktoré sa vydávajú, v porovnaní napríklad s 90. rokom minulého storočia, tak to sa znížil. Ten počet je menej dievčat, ktoré sa proporcionálne vydávajú. Jedno zo štyroch, porovnaní jedno z troch v 90. rokoch ale ešte stále napriek tomuto máme 750 miliónov žien a detí, a ktoré sa museli vydať oženiť ako deti. A predovšetkým v našom regióne máme mieru demografického rastu, ktorú nesmieme opomínať. To znamená, je tu situácia, kde sa zdá, že situácia sa zlepšuje, ten počet a percentuálne vyjadrenie sa síce znižuje, ale celkové čísla sa zvyšujú. A preto je veľmi dôležité, aby sme sa pozerali na čísla aj na percentuálne vyjadrenia. Ako už povedali kolegovia, politická vôľa, sociálna vôľa na to, aby sa riešili tieto otázky, je síce veľmi silná momentálne, ale máme vyčlenené ciele ohľadne udržateľných rozvojových cieľov k tejto téme a je tu takisto aj nátlak na rodovú rovnosť, na to, aby sme to začlenili teda do rodovej rovnosti, čo je takisto veľmi silné a takisto je tu aj počet viacerých uznesení e, Rady pre ľudské práva, to znamená tu politická, sociálna klíma na to, aby sa to riešilo, ale ako môžeme z toho vyťažiť na to, aby sme to pretlačili. Jedna z tých iniciatív je globálny program, svetový program riešenia, urýchlenia riešení, pokiaľ ide o detské sobáše, už to začalo, je tu podpora zo strany Európskej únie, štedrá a momentálne to teda funguje v 12 krajinách sveta niektoré z tých krajín, ktoré sú najviac postihnuté práve týmto problémom. A spomeniem teda tie krajiny, aby sme vedeli, kde to je dôležité. Bangladeš, India, Nepal, Burkina Faso, Ghana, Niger, Sierra Leone, Etiópia, Mozambik, Uganda, Jemen a Zambia. A čo som teda chcel tu dnes spomenúť, to je, taký malý príklad krajín z celého sveta, kde tá otázka zohráva úlohu, ale aj v krátkom priestore časovom v týchto krajinách sa zaznamenal značný pokrok a oslovili sme veľa dievčat, to znamená, mali sme tu skutočne zrýchlený pokrok, ale ak by sme to urýchlili ešte viac, väčšie výsledky by sme mali. Napríklad pokiaľ je rok 2016 1,7 milióna členov komunity a detí sa nám podarilo pokryť službami a v tých 12 krajinách 7 z 12 krajín vyvinulo svoje vlastné špecifické akčné plány na to, aby riešili túto otázku detských sobášov. Takže pozrieme sa na to aj, koľko to stojí. S vašim dovolením ocitujem teraz 2-3 príklady, ktoré sú mne najbližšie, pokiaľ ide o krajiny, ktoré urobili niečo v tejto oblasti, napríklad Sierra Leone. Sierra Leone tradične sa angažuje, angažujú vodcovia politici a to, aby sme pokryli zhruba 5000 5000 žien, Burkina Faso, tam sme vyškolili vyše 3000 učiteľov, v Nigérii, tam je veľmi dôležitý program o multisektoriálnych pokrokoch, tam sme dos, dosiahli pokrok 25 tisícoch dievčat. Ja viem, že máme malý priestor časový, ale napríklad Etiópia. A poviem vám, že zaangažovanosť Africkej únie, ktorá spustila vlastne svoju vlastnú kampaň, pokiaľ detské sobaše, to je veľmi veľké ako teda tá spolupráca medzi Africkou úniou a Európskou úniou, ako by sa to mohlo ešte posilniť, aby sa vytvorila silnejšia platforma na riešenie tejto otázky. Zhruba polovica krajín v Európe, v Afrike, zhruba polovica krajín skutočne urobili svoje vlastné aktivity v týchto programoch proti detským sobášom ako súčasť toho kontinentálneho signálu zo strany Africkej únie. To znamená, tá silná politická vôľa je tu africké spoločné stanovisko, pokiaľ ide o tieto záležitosti, takže sú tu viaceré nástroje, ale jedna, dve veci, pokiaľ ide o to, čo by mohlo byť ďalším krokom do budúcnosti na základe toho, čo funguje. Právne rámce nestačia, takisto treba riešiť aj dané zákony v tých krajinách, treba sa pozrieť aj na vzdelávanie a reproduktívne zdravotnícke služby to bolo už spomenuté, a predovšetkým treba posilniť e, získavanie informácií, aby sme lepšie monitorovali a, a pochopili mieru toho problému a možno na záver ešte partnerstva. Myslím si, že globálne programy, ktoré tu boli spomenuté, globálne programy Africká únia, to, čo robia, to je dôležitý partner. Môže to byť skutočne tá platforma na tento na toto riešenie, pokiaľ ide o vyčlenenie konkrétneho roka na to, aby sme tomu dali určitú viditeľnosť, to je to, čo si to zaslúži, takže to by možno išlo to by možno bolo jedno z tých riešení. Ďakujem pekne. Pani Elena Gonord z Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Dve minúty. Len pár slov k tomu, čo robí ESVČ. My sa zaoberáme intenzívne touto témou. V marci tohto roka sme schválili prepracované usmernenia EÚ. EU o ochrane práv dieťaťa a nedávne, nedávno e, zástupca e, vedúceho oddelenia pre ľudské práva, pán Ríko, sa zúčastnil v Senegále e, v Dake za, na konferencii na vysokej úrovni o detských právach. Pán Brooks pred dvoma rokmi nám zorganizoval školenie o ľudských právach a hovoril o ochrane detí. My teda sme aktívni, pracujeme na tom a musíme si pripomenúť, že 50 delegácií EÚ e, po celom svete majú e, práva detí medzi svojimi prioritami v rámci svojich e, akčných plánov pre podporu demokracia ľudských práv. Spomenula sa dôležitosť informácií, informačných kampaní, verejného povedomia a chcem pripomenúť, že aj naše členské štáty sa tomuto venujú. V oktobri s Maxom Stublan z DEFCO sme zorganizovali e, aj za účasti UNFP podujatie pre ukončenie detských manželstiev a 28 členských štátov, ktoré sa zúčastnili, um, na to reagovali s nadšením, že sa takéto niečo usporiadalo. Takže v Európskej únie je naozaj pevná vôľa ukončiť tieto praktiky. A som veľmi rada, že ste poukázali aj na súvislosti tohto javu s inými problémami. To, nie je to izolovaný jav, je to prepojené uh, s obchodovaním s ľudskými bytostiami, s detskou prácou, aj s klimatickými zmenami. A sú to veci, na ktoré musíme takisto pamätať, keď o tejto téme hovoríme. Vítam správu a teším sa na pripomienkovanie a zaznamenali sme si, že návrh správy príde vo februári budúceho roka. Ďakujem. A za DEVKO, za Európsku komisiu, Maxen, pán, pán Maxens Dublan, nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som povedať, že tá otázka nutených sobášov je stále viac prioritnou na programe Komisie Európskej. Máme tu politické nástroje, v rámci ktoré sa vlastne tieto priority prejavili. Máme tu na, plány na obdobie do roku 2020, ale aj ďalšie, tak ako to povedala aj kolegyňa Máme tu takisto aj programy, pokiaľ ide o ochranu detí. Takisto sme participovali zhruba pred mesiacom na interparlamentárnej konzultácii ohľadne kaličenia eh, pohľadných orgánov žien, pokiaľ ide o krajiny arabského sveta a afrických krajín, na to, aby sme urobili osvetu a poukázali na stratégie, ktoré treba spustiť v týchto krajinách, kde vlastne sa tieto praktiky prejavujú. Takisto podporujeme programy, ako to robí aj OSN, povedal to aj pán Brok, pokiaľ ide o ukončenie týchto nutených sobášov, takže je tu príležitosť skutočne bez precedensu v rámci tohto programu, v rámci rozvojových cieľov a skutočne eh, chceme znížiť tieto praktiky v kontexte cieľa 5.3. Treba tieto zlé praktiky ukončiť predovšetkým pokiaľ ide o to kaličenie pohľadných orgánov žien a pokiaľ ide o nutené sobáše a takisto aj pokiaľ ide o preferovanie chlapcov už pri pôrode, takže je tu ešte veľa vecí, z ktorých sa môžeme poučiť v rámci týchto programov. Treba sa pozerať na spoločné rámce v rámci týchto cieľov 5.3. Netreba izolovať jednotlivé praktiky a postupovať nejakým myslením v silách. Takže Myslím si, že bude dobrá diskusia s pánom Görensom v rámci budúcej blízkej budúcnosti, aby sme sa pozreli na tie praktiky, ktoré tu máme, pretože máme tu viacero prvkov, ktoré sme spomenuli a ktoré, e, kde sa zhodneme. A okrem tejto podpory, pokiaľ ide tento spoločný program, podporujeme aj 7 projektov v jednotlivých krajinách e, e, mimovládnych organizácií, aby sme ukončili tieto predčasné sobáše. Ďakujem pekne. my Máte minútu na reakciu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani Besera, ďakujem pekne pani Soraya. Neviem, ako sa teda voláte e, priezviskom. Ďakujem pekne pánovi Brucknerovi, Buchnerovi a aj predstaviteľovi z UNICEFu, ktorí sa takisto vyjadrili v mene UNFPA. Takisto ďakujem aj komisia SOVČ. Európska Únia je kľúčovým, kľúčovým aktérom v tejto oblasti. Musíme byť koherentnejší, aby sme pretlačali aj tú podmienkovosť, tie kondicionality, na to, aby sme završili a vyplnili tie nedostatky, ktoré tu máme, tie šedé miesta v zákonoch. Myslím, že to je jedna z hlavných ambícií Európskej únie a máme tu dobrú príležitosť, ak by sme predložili napríklad dohodu z Kotonu, kde sa rozhoduje vlastne tá pridaná hodnota. V rokovaniach, aby sa táto myšlienka ďalej rozvinula. Nie, niektorí ste spomenuli, že Európska únia by mala byť bliž. Áno, samozrejme. E, treba, aby sme mali E, treba, aby sme prekonali túto, tento nedostatok, pokiaľ ide o Európsku úniu a chce byť Európska únia e, dôveryhodným partnerom navonok, tak aj vo vnútri musí vlastne takisto e, túto vec ošetriť aj vo vnútri. A to nie je Európska únia alebo rozvojové krajiny, ale to je aj aj. Tak ako som to povedal na úvod, aj táto problematika sa nás tiež týka z rozličných dôvodov. A ja si myslím, že stratégia e, proti tej nikto, aspoň podľa mňa, nie, neprotestoval. A samozrejme, že je dôležité zamyslieť sa, akí aktéry by tam mali byť zapojení, či už na národnej alebo európskej úrovni, výbor AFKO, služba pre zahraničnú činnosť, musia odvieť svoju prácu, ale takisto treba úzko spolupracovať s OSN ktorá naozaj e, už urobila veľa krokov v tejto oblasti. UNICEF, UNFPA to sú dvaja nevyhnutní partnery, ktorí musia mať dôležité miesto e, v tejto aktivite, pretože oni majú najväčšiu skúsenosť a e, najväčšiu expertízu. A to sú základní aktéry, ktorí môžu byť e, pôvodcami tej novej dynamiky, aby sme e, priamo na mieste mohli e, skúmať vlastne túto situáciu ľudí, ktorí sa to týka. Ja som si poznačil tieto prvky spolu s tým akčným plánom a teda cieľom je skoncovať s touto praktikou, s touto praxou. Myslím si, že to sú tie súhlasné prvky, E, ktoré by som za, e, do, do, ktorými by som zhrnul túto diskusiu a samozrejme kalendár budeme rešpektovať. Ďakujem vám za vašu pozornosť. Ďakujeme. Opakujem, že sa budeme mať možnosť ešte k tomuto vrátiť, keď budeme mať písomný návrh. Môžeme teda uzavrieť túto diskusiu. Ďakujem ešte raz pánovi Görensovi a teraz ďalší bod a to je výmena názorov pri príležitosti Medzinárodného dňa spomienky na obete genocídy a takisto je to Medzinárodný deň venovaný prevencii týchto zločinov. V septembri 2015 válne zhromaždenie OSN prijalo uznesenie na e, podnet Arménska a toto uznesenie vyhlásilo 9. december Medzinárodným dňom spomienky na obete genocídy a dňom prevencie týchto zločinov. 9. E, december je teda výročie e, prijatia dohovoru o prevencii a boji proti genocíde. Deň potom bolo prijaté všeobecné, bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Tento deň, Medzinárodný deň, bol e, zavedený aj preto, aby verejná mienka e, bola lepšie informovaná o existencii dohovoru o genocíde a o boji proti genocíde. E, bohužiaľ, ale aj po zavedení tohto Medzinárodného dňa svet zažil ešte ďalšie genocídy. Musíme sa poďakovať rečníkom, ktorí už prišli sem medzi nás, ktorým dám aj slovo o chvíľu. Je tu pán Macente Pedric, riaditeľ sekretariatu pre sieť proti genocíde ktorá sa snaží poukazovať na e, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. To bude e, dôležité svetectvo a potom je tu pán Red Broly, americký advokát, ktorý sa špecializuje e, na takéto zločiny a od roku 99 pracuje s obeťami bývalého čadského diktátora Hisena Habreho. Snaží sa ich postaviť pred súd. A teraz začne pán Matev Šperstic ako prvý, alebo nie? Vyjadri sa ako prvý a advokát? Dobrý deň, som Reed Brody, som z Human Rights Watch. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vaše pozvanie. Mám PowerPointovú prezentáciu, pokiaľ ide o Harbour prípad a myslím, že je dôležitý tento príklad nielen kvôli tomu, že sa vlastne brutálny diktátor dostal pred súd v Afrike za podpory Africkej únie, ale aj preto, že vlastne architekti tohto prípadu boli tí, ktorí prežili, boli to obete, rodinní príslušníci samotní. Dúfam, že to funguje výborne. Takže budem skutočne veľmi stručný. Hissen Harbre bol diktátorom v Čade v roku 1988 do roku 1999. Dostal sa k moci e, vďaka Spojeným štátom amerických podporovalo ho aj Francúzsko počas jeho vlády a keď v 90. rokoch prišiel o moc, tak utiekol do Senegalu a, a mm, neskôr ho odsúdili za to, že tam bolo 40 tisíc zabitých ľudí, systematické mučenie, to boli, tu vidíte niektoré metódy, ktoré uplatňovali. Posledný deň, kedy odchádzal, tak podpísal vlastne ešte šek na zvyšok peňazí, čo bolo v pokladni a odišiel s tými peniazmi do Senegalu. Tu máte masové hroby, ktoré sa odkrývajú. Takisto emblematické väzenie, e, to jeho režimu sa nazývalo vlastne e, bazénom, pisin po francúzsky, ešte z koloniálneho obdobia Francúzska. On tam urobil vlastne aj cely v tomto bazéne, potom to zakryl, dal tomu teda strechu a potom utiekol do Senegalu v 90. rokoch, ako som už povedala, zdalo sa, ako keby to už bol koniec toho jeho príbehu, ale boli tu ešte ďalší ľudia, ktorí boli vo väzení, napríklad Suleiman Gengen, a okolo neho zumierali ľudia, tak on sa zaprísal, že keď sa dostane z väzenia, tak bude bojovať za spravodlivosť. A keď sa dostal z väzenia, tak potom on ako aj niektorí ostatní začali zbierať dokumenty a dôkazy na to, aby spísali príbehy a potom je tam, teda vlastne zozbierali tie príby 800 obetí a vytvorili asociáciu, asociáciu obetí na to, aby začali robiť niečo v boji za spravodlivosť. Hissen Harbre žil v bezpečí v Senegali a potom v roku 1998, ako viete, Pinochet, bývalý e, diktátor v Čile, bol e, zatvorený, zatknutý na základe e, príkazu španielského sudcu a napriek teda tomu štatútu Pinocheta, bývala hlava štátu, e, e, bolo jasné, že e, je tu možné odsúdiť takéhoto diktátora kdekoľvek na svete, tak začali aj ľudia v Afrike jednoducho e, začali riešiť túto situáciu. Ja viem, že mladí ľudia to jednoducho nevedia pochopiť, ale pokiaľ ide o ľudské práva aktivistov, tak to bol veľký veľký posun, že jednoducho dá sa uplatniť právo na to, aby sa ľudia dostali pred súd, tí, ktorí utekajú pred spravodlivosťou. A jeden z tých, ktorých sa to týka, je aj Suliman Gengen, ktorý vlastne navštívil Human Rights Watch eh, a v januári roku 2000, eh, pred 18 rokmi sa vlastne predložili eh, prvé dôkazné materiály v Senegali na súd, Takže tu vidíte e, na samotnej pravici, úplne napravo máte CDD Bakaga, ktorý je do včerajšku bol vlastne predsedom ICC a tam potom vidíte aj mladého právnika 17, pred 17-18 rokmi. To znamená, sú tu aj niektoré z tých obetí. Takže bolo to dané na súd, Harbre bol zatknutý, sudcom v danej krajine a očakávalo sa, že ho budú teda súdiť v Senegale, ale potom sa dal na súd ďalší, ďalšia žaloba ešte v Čade, kde boli obžalovaní aj komplici Harbreho, ktorí spolupracovali s ním na tých zločinoch. Bohužiaľ, bol potom zvolený za prezidenta v Senegale človek, ktorý vlastne tento celý prípad manevroval tak, že sa to malo stratiť, vytratiť, ale obete nepolavili vo svojom úsilí. A tu vidíte skutočne veľký prielom. Toto som ja tu na obrázku. Našli sme vlastne teda 10 tisíce dokumentov tajnej policie, kde boli jednoducho detálne informácie, no ako sa tie represálie robili boli tam denné zoznamy tých zadržiavaných osôb, takisto ako sa školila tajná policia zo strany Spojených štátov amerických. Takže tieto dokumenty obsahovali mena, kde bolo, kde bolo 12 321 o spomenutých obetí a takisto ako 1200 obetí, ktoré zahynuli. Také sú tu ďalšie dokumenty, kde vidíme, kde e, boli aj Senegálčania vo väzení. Niektorí z nich zomreli, niektorí z nich prežili a keď sa vlastne tento prípad ako keby ukončila, zdalo sa, že to bude skôr politická bitka, tak sme začali takú dlhodobú kampaň, kde sme sa sústredili hlavne na obete a na príbehy týchto obetí. Suleiman svoj profil videl dvakrát v New York Times, ako aj iné obete sa teda dostali, takto sa robila osveta a Human Rights Watch robili školenia pre obete na to, aby skutočne mohli v tej svojej vlastnej veci urobiť nejaký prielom a mohli sa potom aj zastupovať. Dostali dokonca aj školenia v anglickom jazyku na to, aby mohli potom hovoriť s anglickými médiami o svojich skúsenostiach. Potom, čo sa tento prípad ako keby ukončil, tak prezident Senegalu povedal, že e, diktátor Habre musí opustiť Senegal. A my sme sa snažili teda o riešenie takých o riešenie toho prípadu v takom zmysle, že nájdeme také krajiny ako Belgicko, kde by sme ho mohli odsúdiť. Potom sa tento prípad dal na komisiu OSN za mučenie a boli tu viaceré obete z Čadu, ktoré zažalovali tieto prípady tu v Belgicku v rámci medzinárodnej jurisdikcie, kde sa žiadalo vlastne vydanie ho belgický sudca a prokurátor postupovali v tomto prípade, to bolo v roku 2001, urobila sa misia prieskumová do Čadu, kde sa robili rozhovory s ľuďmi, aby sa získali dôkazné materiály. Ako viete, belgické právo bolo v tejto oblasti, vtedy sa odvolali, ale jedna z vecí, kde vlastne obete mohli tu priamo v Belgicku, v belgickom parlamente pred belgickými politikmi prezentovať tie svoje príbehy a boli, mali skutočne veľký ob, úspech a podarilo sa im a, e, dosiahnuť, aby sa právo skutočne aspoň dočasne zmenilo na to, aby sa tento prípad Habre mohol riešiť tu v Belgicku. Takto sa vlastne vytvorila politická podpora tu v Belgicku medzi liberálmi, konzervatívcami, medzi valončanmi a medzi e, flem, flammi na to, aby sa tento prípad riešil. Potom sa dosiahlo aj, dosiahlo aj to, že ho vydali zo Senegalu a Senegal potom pod vedením prezidenta tedajšieho odmietli vydať diktátora. Takže sa nám podarilo získať si alianciu v Africkej únii, začali spolupracovať s nami, pochopili, aký má význam to, že sa takto môže pre, vyšetriť prípad bývalého afrického diktátora. Bola to vlastne súčasť tej kampane po, za spoluprácu s Medzinárodným súdnym tribunálom. A Senegala, Africká únia teda Africká únia žiadala od Senegalu, aby sa riešil tento prípad v mene Afriky. Prezident Senegalu nakoniec súhlasil, ale nakoniec sa to neurobilo. A potom tu ešte boli ďalšie roky ktoré nasledovali, kde vlastne obete sa vyjadrovali po celej Afrike a občania zo Senegalu e, spolu s tými, ktorí prežili, robili mobilizáciu, takisto aj Európsky parlament, a chcem sa týmto poďakovať. Predstaviteľe Európskeho parlamentu prišli opakovane, ďakujem predovšetkým Ane Gomeš, ktorá prišla, ale aj ďalším. Boli dve uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré teda apelovali na Senegal v tom zmysle, aby sa v tejto veci pohol dopredu, takisto aj Európska komisia bola veľmi aktívna a snažila sa dosiahnuť dohodu so Senegalom ohľadne rozpočtu financií, ale Senegal stále teda nechcel toto riešiť a Belgicko nakoniec urobilo niečo, čo bolo pre nás skutočne neuveriteľné, pretože tu bola politická podpora ktorú vytvorili tie návštevy obetí tu v Belgicku, tak Belgičania nakoniec tento prípad dali na Medzinárodný súdny tribunál do Hágu, kde pokázali na to, že Senegal porušuje svoje záväzky, pokiaľ ide o vydanie tejto osoby. Takže bola tu veľká politická podpora prospech tohto kroku. Ako som povedal, mali sme tu ľudí zo všetkých politických e, strán, ktoré podporovali vlastne tento krok a v júli roku 2012 Medzinárodný súdny tribunál jednomyselne vydal rozsudok, že Senegal musí musí bez odkladu začať vyšetrovať prípad Habreho, ako teda nechcú vydať. Takisto sme mali šťastie v tom istom času, že Abdullah Wey bol porazený ako prezident Senegalu Makisal sa stal prezidentom v Senegale. My sme navštívili Senegal, senegalské obete, navštívili sme Makisal a ostatných senegalských politikov a Makisal, keď vlastne bol v opozícii, tak nám povedal, že ak by sa stal prezidentom, tak by začal vyšetrovať Habreho. My sme mu neverili, ale on to urobil a skutočne skontaktoval Africkú úniu a spoločne v rámci dohody vytvorili uh, africké uh, africké súdy, ktoré potom začali vyšetrovať, vyšetrovať tieto kriminálne skutky za vlády Habreho, rozpočet, ktorý k tomu mali menej ako 10 miliónov dolárov. Zdá sa, že to je veľa peniazy, ale keď zvážite, že napríklad súdny spor za Sierra Leone stál 40 miliónov, ICC to stálo miliardu, a ďalšie iné boli oveľa drahšie, takže 10 miliónov nie je až toľko. Zhruba polovica bola poskytnutá zo strany Európskej únie, zo strany členských štátov Európskej únie a v júli roku 2013 Habre bol teda vydaný a e, sudci začali e, s prieskumnou misiou v Čade a výsledok všetkých tých vecí, ktoré sa vlastne v Senegále diali, čadská vláda nakoniec zatkla všetkých tých jeho komplicov a začal sa súdny, tribuna, začal sa súdny proces v Čade, kde 21 komplicov bolo odsúdených na celoživotné väzenie, teda na doživotie. A júli roku 2015 začal aj súd v Dakari, Tu vidíte aj mena sudcov Jacqueline Mudejna. Ona takisto prežila útok e, zo strany jedného z komplicov Habreo, chceli ju zabiť. Ona bola vlastne e, sudkyňou, advokátkou. A obete využívali e, využili túto situáciu na to, aby e, urobili nejaký zvrat tej situácii a viaceré z tých obatí skutočne boli radi, že mohli svedčiť o tejto situácii. Ten, bol to taký modelový súdny, uh, súdny spor a Boli tu viacerí odborníci, ktorí vlastne využívali tie e, dokumenty, ktoré boli k dispozícii. Boli tu francúzskí lekári, ktorí napríklad sa zhovárali s 800 obeťami, ktorí poukazovali, e, ktorí pokázali na to, že skutočne za všetkým stál Habre, boli tu aj jeho podpisy, ktoré boli overené. Takže uviedlo sa, že žiadny, teraz žiadny uh, zatknutý nebu- vojnový zločinec nebude môcť opustiť uh, celu iba v prípade, že teda zomrie a vidíme tu viaceré prípady tých novinárov, máme tu toho Sulejmana, ktorého som už spomínal a možno ten najdramatickejší moment, tá chvíľa, ktorú sme tu videli, keď tu vlastne boli obete sexuálneho násilia, ktoré prelomili to ticho, ktoré vládlo celé roky a povedali, ako ich znásilňovali vo väzeniach. Jedna žena, ktorá bola znásilnená štyri krát práve týmto diktátorom senegalské obete, ktoré som už predtým spomenul. Takže tento súd bol nahrávaný, bolo to vysielané. 10 e, tisíce občanov Čadu každý deň to pozerali, ako bývalý diktátor bol na tomto súde. Nie preto, že E, ten diktátor, ktorý bol vtedy v štáte, chcel, aby sa tento prípad vyriešil, ale pretože teda obete dosiahli to, že to bolo na súde. A 30. maja roku 2016 bol Habre obvinený vo všetkých prípadoch a bolo prijaté rozhodnutie. A museli, musí sa vyplatiť kompenzácia tým obetiam. Takže náš boj v súčasnosti vyzerá tak, máme fond, ktorý bol vytvorený na to, aby sme e, získali peniaze od dobrovoľníkov na to, aby sme e, vyplatili tie veci, ktoré treba. A tento fond vlastne založili obete. A treba povedať, že tie obete ešte nedostali ani korunu alebo ani euro z týchto peňazí, ktoré vlastne E, im boli prisúdené v tých rozsudkoch. Takže toto je ten náš toto to sú výsledky našej práce. Ale čo vlastne sme dosiahli? Dosiahli sme to, že tu bol súd, kde vlastne dosiahli obete to, za čo bojovali a bol to skutočne súd v duchu toho, o čo 20 rokov sa usilovali práve tie obete. A ešte posledná vec, pokiaľ ide o ten posledný rozsudok, sme sa st- predtým, než sa teda vyhlásili, sme sa stretli s niektorými z tých obetí a stretli sme sa teda s obeťami Harbre a takisto aj s obeťami Jajaj James a oni na základe tohoto prípadu Habre vytvorili takisto uh, snahu, aby sa tento diktátor Jajaj James dostal pred súd v Gambii. Takže toto bol taký modelový súd. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo e, pánovi Pedričovi, Pezdirčovi, aby sa vyjadril. Volám sa. Ďak, ďak. E Network. Ďakujem. Ja som zo sekretariátu všeobecnej siete, ktorá je súčasťou Eurojustu a rieši nielen genocídy, ale aj iné typy e, zločinov e, na medzinárodnej úrovni. E, táto prezentácia je veľmi, e, veľmi dobrá. A prečo je spravodlivosť potrebná? Prečo je dôležité, aby tieto prípady, ku ktorým došlo aj na vzdialených miestach, aby sa na ne upozorňovalo. E, je veľmi dôležité upozorňovať na obete v týchto prípadoch. E, boj v obetí za to, aby napríklad v prípad Hisena Habreho sa dostal pred súd v jeho vlastnej krajine a aby ho súdili vo vlastnej krajine, táto možnosť bola odmietnutá, pretože ani Senegal, ani Čád e, s tým nesúhlasili. A potom vlastne e, celý prípad prišiel pod univerzálnu jurisdikciu, pretože žiadna iná jurisdikcia sa tam nedá aplikovať. Medzinárodné právo umožňuje a niekedy núti e, štáty, aby obžalovali zločincov a aby im aby im odmietli eh, aby ich odmietli prijávať. Je to v prípade eh, násilia alebo eh, kradnutia v Taliansku alebo aj v Belgicku, nech je to kdekoľvek. My všade musíme tieto prípady prenasledovať a sledovať, lebo dochádza k tisícom prípadov znásilnenia a my nemôžeme, za, nemôžeme pripustiť, aby takíto zločinci žili spolu s nami v našich spoločenstvách. Teraz sme sa dozvedeli, že prístup obeti k spravodlivosti im umožní do istej miery e, sa vyliečiť. Napríklad obete e, sexuálneho otroctva 30 rokov mlčali a konečne ho mohli prerušiť toto ticho. Je to veľmi dôležitý prvok, ktorý ukazuje e, pravdu. A teraz vidíme, k čomu došlo v Čade. Predtým sme to nevedeli. Vieme, E, čo je tu preukázané a je to, je to naozaj presvedčivé. Je to otázka skutočne nevydaná. Poďme teraz k inému aspektu, boj proti bestresnosti. V uznesení, o ktorom dnes hovoríme, hovoríme o boji proti bezpre, čo je veľmi dôležitý prostriedok boja proti e, genocídam, e, proti zločinom proti ľudskosti, mučeniu, vojnovým zločinom a tak ďalej. No a v tomto zmysle, čo robí Európska únia, je kľúčová činnosť. Mnohé členské štáty majú špecializované e, e, právne jednotky, ktoré sa špecializujú na vojnové zločiny. A buď cez políciu, alebo cez e, fiškálne e, záležitosti. Mnohé, mnohé krajiny venujú veľké prostriedky, aby e, vyšetrili takéto prípady a aby, e, aby nedošlo k tomu, aby títo zločinci e, unikli pred spravodlivosťou. Táto sieť genocída je už vytvorená a tvoria ju práve títo e, odvážni vyšetrovatelia, je to profesionálna sieť, ktorá sa snaží uľahčiť koordináciu národných e, orgánov v tejto oblasti. Je dôležité uvedomiť si, že keď hovoríme o boji proti beztrestnosti, že zodpovednosť za tento typ zločinov, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocída, my jednoducho z nich môžeme týchto delikvent, delinkventov obviniť, obžalovať a tieto zločiny nie, nikdy e, nie sú premočané a takisto nie sú limitované teritoriálne. Mnohé štáty majú svoju vlastnú jurisdikciu, ale majú ešte aj extrateritoriálnu alebo univerzálnu jurisdikciu, a práve e, tu možno aplikovať na týchto kriminálnych zločincov vojnových. A teda my môžeme potom obviniť ľudí, o, občanov tretich krajín, ktorí sa vo svojich krajinách dopustili takýchto zločinov, ale samozrejme e, za predpokladu, že tento zločinec sídli v tej krajine. Dnes môžeme povedať, že tento prípad je úspešným prípadom, e, prípad Habrého. Jeho krajina e, nebola schopná ho obviniť, ale vďaka podpore Európskej únie k tomu došlo. Toto by sa nebolo skončilo takto, keby sa Belgicko nebolo zúčastnilo na celom procese. Rovnako tu máme niekoľko prípadov, keď Ešte treba veľa vecí riešiť. Sýria, Líbia, Ruanda, veľa prípadov e, prešlo už z národnej na medzinárodnú úroveň a mnohé, napríklad ruandská genocída alebo úkrutnosti, ku ktorým došlo v bývalej Juhoslávii. No a iba aby som uvedol niekoľko prípadov, tak napríklad budúci týždeň v Holandsku Očakávame rozsudok nad jedným prípadom e, v Etiópii. Je to zločinec, ktorý sa dopustil takýchto zločinov e, v Etiópii, tá, kde v 78. roku 1978 nastúpila vojenská chunta a až teraz sa vlastne tento človek súdi. A teraz tu máme zase aj Sýriu plus e, africké štáty ako napríklad Gambiu, Latinskú Ameriku. Takže jurisdikcia je e, vlastne pokrýva celú planétu od okamihu, keď títo zločinci dosiahnu e, alebo vkročia na európsku pôdu. Nie sú tam časové ani priestorové obmedzenia. To treba brať do úvahy. A nezabúdajme ešte na pripomínanie si obeti, pretože v Európe my nebudeme tolerovať, aby dochádzalo k zločinom takéhoto typu. My budeme ukazovať na, e, na zodpovedných a budeme podporovať obete, aby mali právo na reálny proces. A samozrejme za tieto zločiny tých treba pikať a nielen u nás, ale aj v iných regiónoch. A ak to budeme robiť správne, tak sa vyhneme tomu, aby, sa, aby došlo k opakovaniu takýchto zločinov, pretože akýkoľvek kriminálny potenciál bude vidieť, že môže byť obžalovaný nielen na území, na svojom vlastnom území, ale mimo svojho územia a to bez, bez neohraničenie. To znamená, že tieto prípady si vyžadujú politickú podporu a takisto sa vyžadujú aj zdroje. Európsky parlament vyzval pri viacerých príležitostiach k boju proti beztrestnosti, ale myslím si, že ešte môžeme urobiť viac a ja chcem využiť túto príležitosť na to, aby som povedal, že doterajšia práca bola vynikajúca. Uznesenie 4. júla tohto roku je vynikajúce, ale my môžeme ešte viac urobiť, aby sme získali politickú podporu. Je potrebné zvýšiť uvedomelosť, citlivosť verejnosti. Sieť genocíd spolupracuje s Eurojustom, s Európskou komisiou, so všetkými predsedníckými krajinami rady a od minulého roku každý rok organizujeme Medzinárodný deň pripomenutia asi genocídy. Aj tento rok 23. mája sme to pripomenuli počas malského predsedníctva. Na budúci rok si to pripomenieme počas bulharského predsedníctva a budeme si pripomínať obete a zvýšime uvedomelosť e, ľudí v týchto prípadoch a na budúci rok myslím, že túto udalosť oslavíme aj v Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne. Stalo sa mi, že sú tu kolegovia, ktorí chcú zareagovať na to, čo ste hovorili. Bersera. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať našim dvom veľkým obrancom ľudských práv za to, že prešli medzi nám a za ich svedectvá, pretože niekedy zabudáme na to, že veci sa dajú robiť aj dobre, že je možné dosiahnuť spravodlivosť, že skutočná spolupráca medzi politickými inštitúciami a organizáciami ľudských práv a občianskou spoločnosťou i vlastnosť v rámci vlastnej spoločnosti E, sú možné a zásadné a možno spolupracovať a tak dosiahnuť dobré výsledky. A takisto, že hlavným cieľom je dosiahnuť spravodlivosť. To má však aj iný účinok a to je ešte niečo čo si vyššie a síce, že obete sa stávajú obrancami ľudských práv a ochrancami a, a E, vzdelávateľmi ďalších obetí, ktoré nevedia, že sa môžu obrátiť na spravodlivosť. Myslím si, že musíme poznať takéto prípady a to, čo, a to, čo ste nám ukázali o Gambii, tak sa stane referenciou a vlastne e, obete budú môcť využiť túto svoju schopnosť bojovať. Rovnako chcem vyzvihnúť úlohu, ktorú člen... A bola by som rada, keby, keby aj ďakujem vám za vyzvihnutie úlohy, ktorú môže Európska únia v tejto oblasti zohrať. Na medzinárodnej úrovni došlo k zmene nariadení v rozličných krajinách a v súčasnosti e, napríklad už Pinoč, tak ako kedysi sám Pinochet mohol odsúdiť Španielsko, teraz to už nie je možné. A teda došlo k niektorým modifikáciám a niekedy niekedy jednoducho už krajiny nemôžu takéto rozhodnutie príjmať. Táto diskusia je veľmi dôležitá, je dôležité, aby sme v nej pokračovali a pokiaľ ide o obranu ľudských práv vo svete, samozrejme, že musíme, mať, musíme ju sprevádzať aj schopnosťou e, dosiahnuť spravodlivosť. Táto si vyžaduje činnosť a medzinárodné nástroje, najmä pokiaľ ide o vzťah s Medzinárodným súdnym e, dvorom ten by mal byť permanentný a hlbší. A to sme tu už tiež vyjadrili. Takže ďakujem obidvom za vaše veľmi e, zaujímavé informácie a aj za inšpiráciu. Aj teraz sú rôzne prípady na rôznych úrovniach riešenia, ktoré sa týkajú genocíd alebo domnelých genocíd. Ja chcem spomenúť jazídy, e, menšinu jaz jezídov, Minulý rok dve obete dostali Sacharovovú cenu. E, na OSN sa k tomu už vyjadrilo a my tiež, ale treba po roku to sledovať, lebo pokrok v oblasti zodpovedať sa na medzinárodnej úrovni, tento pokrok bol veľmi malý doteraz. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Ana Gomez, e, spomínal ťa advokát, takže ak by si chcela niečo povedať, nech sa páči. Ja e, chcem pozdraviť rečníkov a chcem pozdraviť môjho starého priateľa Rida Brodyho, e, s ktorým konšpirujem v oblasti ľudských práv už viac ako 30 rokov. Started, the... A Mali by sme spomenúť tú pracovnú skupinu s neviditeľnou rukou, keď Európske spoločenstvo v roku 1989 navrhlo uznesenie v Komisii pre ľudské práva OSN o útokoch na Kurdov v Alabža, o plynových útokoch, ktoré robil Saddam Hussein. A toto uznesenie nebolo úspešné, pretože vtedy bolo ťažké získať podporu 12 členov Európskeho spoločenstva, ale e, v konečnom dôsledku nebola to chyba Európskeho spoločenstva, ale bolo to preto, lebo USA nepodporili toto uznesenie a rok potom Saddam Hussein e, napadol Kuwait. No ale jedna iná téma ešte. Chcem poprosiť alebo spýtať sa pána Rída Brodyho. Chcem vedieť, čo zistil užitočného, čo by mohol použiť ICC potom. Čo, ako môže ICC prispieť uh, k procesom, ktoré prebiehajú na národnej úrovni, ako to bolo v prípade Senegalu, keď prebiehajú trestné stíhania. Ako môže podporiť takú vládu ako napríklad v Senegale. Toto by mohol byť veľmi úspešný, užitočný precedens aj pre iné štáty, ktoré chcú mm, prevziať zodpovednosť za odsudenie veľkých porušovateľov ľudských práv. Toto je jedna stránka otázky. Druhá stránka otázky. E, mali sme aj príklady menej úspešných prípadov. Neviem, či RID nám o tom niečo môže povedať? Napríklad v roku 2013 líbyjské orgány chceli súdiť Saifala Islama, e, Kadafiho syna, ktorý bol zatknutý. A ICC mal podporiť toto stíhanie. Samozrejme hovoríme o Líbii, ktorá nemala skutočné justičné štruktúry, ale chýbali celkovo vládne štruktúry v tejto krajine. Ale zdá sa, že veci um, sa diali aj na úrovni ICC, ktoré boli chybné. Aj e, Medzinárodný trestný tribunál, tribunál urobil chyby, čo zasa znížilo jeho dôveryhodnosť v očiach takých štátov ako Líbia. Líbia vtedy potrebovala spravodlivosť a potrebovala podporu v tomto smere. Čo viete o týchto dvoch prípadoch? Ďakujem. Grazie, eh, Soraya. Soraya, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať za vaše príspevky aj za vašu dobrú prácu v minulosti a aj v budúcnosti. Mám otázku o situácii Rohingov v Mianmare. Čo môžeme tam urobiť, ako môžeme pomôcť? Preto pretože je to genocída, ktorá sa zatiaľ neskončila a myslím si, že medzinárodné spoločenstvo je veľmi pomalé. Zanedbáva túto situáciu. Máte nejaké rady pre nás? Ďakujeme. Pán Nilsson z ESVČ, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. chcem povedať niečo o tom, čo Európska zahraničná služba robí v tejto oblasti. Preven prevencia genocídy a vojnových zločinov to je veľká dôležitá súčasť našej zahraničnej politiky, aj medzinárodná. Medzinárodný deň spomienky na obete genocídy k tomu patrí. Je to príležitosť vysloviť sa proti genocíde a ide nám o prevenciu a aj o boj proti beztrestnosti. Vysoká zástupkynia zajtra pri tej príležitosti vydá vyhlásenie, teda pri príležitosti 9. decembra. A čo teda robíme? Ehm, my máme globálnu stratégiu a tam máme odkazy a na e, túto problematiku, takisto konsenzus o rozvoji. Tam existuje zodpovednosť za ochranu pred genocidou a pred e, e, vojnovými zločinmi a takisto máme medzinárodné trestné právo, ktoré podporujeme. Podporujeme jurisdikciu Medzinárodného trestného tribunálu. Snažíme sa zapracovať túto problematiku do všetkých ostatných politik, čiže mainstreaming robíme na úrovni EÚ. A snažíme sa prevenciu týchto zločinov e, neľudskosti zapracovať do všetkých našich stratégií. Máme takú tzv. politiku odolnosti, resilience a vypracovávame aj súbor nástrojov pre prevenciu e, zločinov neľudskosti. A takisto podporujeme e, obete a tzv. prechodnú justíciu, v systémoch, ktoré sa nachádzajú v tranzícii. E, to je súčasťou našej stratégie na predchádzanie konfliktom a chceme teda, aby všetko, čo EÚ robí v tejto oblasti, bolo ko koordinované a koherentné. Už existuje systém včasného varovania e, Európskej únie pre tento druh zločinov. Sledujeme určité indikátory násilia a snažíme sa zistiť, takéto hrozby v prvotnej fáze, aby sme mohli začať konať predtým, než sa niečo stane. Máme misie spoločnej bezpečnostnej a obranej politiky, ktoré takisto zvyšujú odolnosť a budujú fungujúce justičné systémy v iných štátoch. Poskytujeme školenia o ľudských právach a medzinárodnom humanitárnom práve. Naša rozvojová spolupráca E, robí tieto prevenčné opatrenia, do toho spadá aj budovanie kapacít na celom svete a riešenie príčin konfliktov v súlade s bojom proti bezstresnosti vydávame rôzne varovania pre tretie strany, demarše, vedieme dialógy a takisto máme e, špecifické dialógy o ľudských právach a pod, pos, pod, poskytujeme aj politickú a technickú podporu Eh, tým tretím štátom, ktoré majú záujem, aby tieto veci vedeli zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych systémov. Máme aj um, kontaktné body RTP a sme v kontakte s osobitným eh, spravodajcom OSN pre prevenciu genocíd a organizujeme pravidelné stretnutia s úrovňou OSN Hľadáme neustále nové spôsoby, ako zlepšiť túto prácu. A v každej aktivite EÚ sa snažíme k tejto téme pristupovať koordinovane. Ďakujem. Bene, grazie. Ďakujem. Kto chce začať? A pán advokát najskôr? Thank you very much. Thank you. I... Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pani Gomez, ja vám vrátim loptu do vašej bránky. Už toľké roky spolupracujem s Annou Gomež, musím povedať, keď som ešte pracoval v Ženeve, bol som veľmi mladý, tak sme vytvorili prémiu, ktorá sa odovzdávala tomu najzanietenejšiemu diplomatovi, ktorý bojoval za ľudské práva a pani Gomeš bola prvou laureátkou. Takže nemyslím si, že žiad niektorý z týchto prípadov, e, k ktorým došlo, mi tu použi- my, my chceme vyjadriť záväzok medzinárodného spoločenstva, pokiaľ ide o podporu týchto ľudí, ktorí bojujú za spravodlivosť, ktorí chcú spravodlivosť. Mnohí z, zo zamestnancov tých, týchto súdov už majú informácie. E, tento prípad stál e, medzinárodné spoločenstvo už asi 10 miliónov eur veľmi málo, neuveriteľne lacné, keď hovoríme o e, spravodlivosti voči diktátorovi, ktorý sa dopustil takýchto hrozných zločinov. Jeden z dôvodov, prečo to stalo tak málo, je, že obete e, urobili veľkú časť práce sami a teda tým pádom neboli až také vyšetrovacie náklady. A väčšina prostriedkov išla na súd, väčšina mechanizmov e, sa vlastne uskočila na úrovni národných súdov a ja si myslím, že by sme sa ešte mali veľa čo naučiť od týchto typov uplatňovania spravodlivosti. A jeden z dôvodov, prečo obete boli úspešné a my sme boli úspešní v prípade Habre, je, že sme vedeli vysvetliť príbehy e, týchto obetí a tieto obete sa stali skutočne centrom záujmu na západe, nie len na západe, nie len v Human Rights Watch, ale nebol, nebola to ani naša organizácia, nikto iný, ale priamo konkrétne obete, ktoré sa stali hrdinmi a protagonistami. A pred niekoľkými rokmi ja som zastupoval Južnú Afriku a v tejto krajine boli E, skupiny, ktoré žiadali e, tiež zatknutie e, a všetko to vyzeralo ako konfrontácia medzi severom a juhom, teda medzi Bezpečnostnou radou a medzi africkým prezidentom. Ale komu bolo treba dať slovo a koho bolo treba počúvať, bolo obyvateľstvo v Darfúre. Takže väčšina tých debát o takýchto prípadoch sa takisto súvisela s povolebným násilím a vlastne došlo tam k vojne medzi, v úvozovkách medzi jedným a africkým prezidentom a Hákským súdom a v Hágu sme prehrali väčšinu prípadov. Takže zvyčajne, keď tam vystupuje nejaký africký prezident voči západnému právnikovi alebo e, politikovi, tak prehráme, pretože mnohí Afričania podporujú Afričanov, ale samozrejme obete a tyrán, ktorý uväznil a väznil takúto obeť, tak e, vlastne, alebo ak ide o boj medzi diktátorom a obeťou a otcom obete, tak takmer inštinktívne vedie k tomu, že my sa e, postavíme na stranu obete a verejne ju podporíme. Nepoznám dostatočne situáciu v Líbii na to, aby som skutočne mohol o tejto téme hovoriť. V tejto situácii ECC sa správal ako také jojo najskôr za, potom proti, potom zase za. E, samozrejme, že E, treba e, tu na, sa snažiť o spravodlivosť a treba to spravodlivosť treba vnímať ako niečo spravodlivé a nestranné. Pokiaľ ide o Mianmarsko, tak to je jedna z tých hlavných tragédií, ktoré, e, ktoré i svetkami sme teraz a na medzinárodnej úrovni. Medzinárodné spoločenstvo už sa, e, vlastne vie, že podporuje tieto obete ale nie e, vojenské sankcie alebo nejaké iné sankcie. Human e, Rights Watch e, požiadalo o totálne embargo na vývoz zbraní a sankcie proti účastníkom na týchto z vládnej strany na, alebo z vládnych účastníkov týchto ukrutností. No a samozrejme, že mne, mne sa zdá, že toto je taký prípad, ktorý si zaslúži spoločno, e, pozornosť. A pre tých z vás, ktorých to zaujíma, mám tu tento dokument, mám veľa kópí, takže prosím vás, nenechajte, aby som sa s nimi vrátil domov. A rád by som ešte urobil jeden komentár my sa musíme pozrieť, v akej situácii sme teraz, v akej sme boli pred 20 rokmi. Na budúci rok si pripomenieme 20. E, výročie e, dohody e, z Ríma. A keď budeme analyzovať úroveň medzinárodnej justície pred 20 rokmi a porovnávať so súčasnou situáciou, tak skonštatujeme samozrejme pokroky, samozrejme, že tam došlo aj pochybeniam a E, mali by sme si teraz položiť otázku, e, akým smerom pôjdeme v budúcich 10 alebo 20 rokoch. V posledných 20 rokoch pred Hakským súdnym dvorom bol riešený prípad e, Miloševič, posledne Karadič a Mladič. Máme tu prípad Habrého pinočeta. A ja som mladší ako môj kolega, ale mohol by som povedať, že ideme dobrou cestou a dúfam, že v budúcich 20 rokoch budeme mať viac úspechov. Pokiaľ ide o TPI, teda Medzinárodný trestný súd, tak pokiaľ ide o daň, o, o, o, o, pra, o právne aspekty, z ktorých sú tieto otázky vnímané, tak to má svoju úlohu v rámci aplikácie spravodlivosti na medzinárodnej úrovni. Je to preto, že v tomto smere je vždy možné pomôcť akejkoľvek inej jurisdikcii, aj keď máme svoje limitácie, najmä pokiaľ ide o situáciu, ktorá je na okraji našich kompetencií. Zoberme si Sýriu 6 alebo 7 rokov vojny a táto krajina nemá žiadnu judikatúru a Máme niekoľko prípadov, ku ktorým došlo v súvislosti so Sýriou vo Švedsku a mm, by bolo by dobre, keby tieto krajiny mali národnú svoju vlastnú judikatúru, aby potom Európa mohla tieto prípady sledovať, vyšetrovať, aby mohli sa dostať na súd. E, za posledných 20 rokov hovoríme viac o spolupráci ako o komunikácii. A takisto musíme hovoriť aj s mimovládnymi organizáciami, ktoré zastupujú obete. E, to, čo sme dosiahli za posledných 20 rokov, musíme využívať na boj, v boji za podporu obetí. Ďakujeme za vaše svedectvo. Toto o, bola naozaj jedna veľmi užitočná výmena informácií. A mm, chceme pokračovať tým istým smerom v práci na tomto stále, so stále väčším e, odhodlaním. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Želám vám príjemný zvyšok dňa. Dáme si 5 minútovú prestávku a potom prídu zástupcovia ESVČ. Mare Pellegrino.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 Iniziamo. Začneme. Čakáme ešte na pana Giacominiho z ESVČ. Eh, e Tretí cyklus konzultácií a stretnutia medzivládnej skupiny OSN pre nadnárodné spoločnosti a eh, podniky a ich vzťah k ľudským právam eh, sa eh, konali v oktobri. A teraz prebiehajú úvahy o možnom medzinárodnom rámci, ktorý by bol právne záväzný pre nadnárodné spoločnosti eh, v oblasti ľudských práv. V, novembre, v novembri sa konalo fórum OSN pre spoločnosti a ľudské práva a tam sa um, skúmali hlavné princípy OSN pre túto oblasť a to, ako sa implementujú. Tieto dva procesy teda paralelne prebiehajú a poukazuje to práve na to, aká komplexná je celá táto otázka. E, žijeme v globalizovanom svete a výhody stále rastúceho obchodu a veľkých investičných tokov e, musia byť pre všetkých. A to bude možné len, ak budeme schopní zaručiť všetkým účastníkom e, hodnotových globálnych reťazcov e, aj ľudské práva, dodržiavanie ich ľudských práv. USA, pardon, Európska únia a jej členské štáty a európske podniky majú zodpovednosť Eh, za dodržiavanie ľudských práv. Eh, Európska únia patrí k veľkým obchodným blokom, má veľkú ekonomickú moc, ale podľa zmluvy naša zahraničná politika sa musí orientovať zásadami demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Európsky parlament prijal jasne nadefinovanú pozíciu. Chceme právne záväzný nástroj a vyzvali sme Európsku úniu, aby proaktívnejšie pracovala na takomto procese. Ehm, v mnohých uzneseniach a správach Európskeho parlamentu sme túto tému riešili a budeme pokračovať v tejto práci aj v najbližšej budúcnosti. A takisto pomáhame členským štátom v týchto snahách. Napríklad Francúzsko schválilo zákon o tzv. vigilancii, loi de vigilance. Um, chceme si teraz vypočuť zástupcu ESVČ uh, a takisto aj zástupcov občianskej spoločnosti a budeme sa venovať najmä poslednému cyklu konzultácií. Pán Giacomini, nech sa páči, dostanete slovo teraz. Ďakujem, pán predseda. Prepačte, že som prišiel s oneskorením. Dobré ráno, dobré popoludne všetkým prajem. Som rád, že som medzi vami, aby sme hovorili o tejto dôležitej téme. A chcel by som povedať, že my v rámci SVČ si uvedomujeme, že Európsky parlament pozorne sleduje prácu v oblasti ľudských práv na internej a externej rovine. Európska únia aktívne participuje na otázke prevencie, prevencie, pokiaľ ide o ľudské práva a tam, kde sa takéto prípady udejú, snažíme sa riešiť situáciu. Máme kľúčové usmernenia v tejto oblasti, ktoré boli prijaté na úrovni Rady pre ľudské práva, Rady pre ľudské práva z roku 2011. Poskytujeme vlastne prvé globálne akceptované štandardy pokiaľ ide o porušovanie ľudských práv v oblasti e, hospodárskych prípadov, ktoré môžu viesť ku korupcii. Chceme, aby tieto princípy boli plnej miere implementované a boli uplatňované vo všetkých podnikoch, či už nadnárodných alebo domácich. Je to stanovisko Európskej únie, ktoré vyjadrujeme vlastne aj v záveroch Rady z júna roku 2016. My v Európskej únii sme urobili veľký pokrok, pokiaľ ide o implementáciu týchto princípov vrátane aj legislatívnej roviny. Napríklad v roku 2014 máme tu smernicu, kde podniky, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov, je tam požiadavka, aby vyjavili informácie v správach manažerských a momentálne sa to implementuje. Informácie požadované obsahujú napríklad sociálne aspekty, dodržiavanie ľudských práv, antikorupcia a ďalšie otázky. Obsahuje to zhruba 6 tisíc veľkých podnikov. Európska legislatíva bude takisto príjmaná, pokiaľ ide o nelegálny rybolov alebo nelegálny e, ťažbu dreva a takisto sa to týka oblasti verejného obstarávania, takže sú tu viaceré otázky. Chcel by som pripomenúť, že členské štáty ratifikovali uh, viaceré dokumenty. Je to veľmi dôležité, pretože to znamená, že európske podniky sa zaviazané vlastne medzinárodným právom na to, aby, bol, aby zosúladili uh, svoje postupy s týmito ustanoveniami. A tieto ustanovenia môžu byť takýmto spôsobom tom uplatnené aj pred súdmi. Pokiaľ ide o prístup k mechanizmom nápravy, uh, Európska agentúra pre základné práva, reagujúc na požiadavku rady, e, v roku 2017 vyprodukovala stanovisko, pokiaľ ide o prístup k náprave v oblasti porušovania ľudských práv na úrovni, európskej úrovni. Stanovisko tejto agentúry na základe tohto stanoviska komisia potom navrhla v auguste roku 2017, že táto agentúra by mala zbierať údaje, pokiaľ ide o mechanizmy právneho a neprávneho charakteru, pokiaľ ide o prístup k týmto nápravám v prípade porušovania ľudských práv na úrovni podnikovej roviny. Momentálne hodnotí komisia implementáciu odporúčania Európskej únie, pokiaľ ide o kolektívnu nápravu z roku 2013 a na tomto základe tu máme aj potrebu ďalších krokov na úrovni Európskej únie a ďalších krokov. Chcel by som povedať, že polovica členských štát Európskej únie prijalo akčné plány v tejto oblasti a väčšina z ostatných členských krajín urobila veľký pokrok s tými národnými akčnými plánmi, pokiaľ ide o korporátnu sociálnu zodpovednosť a pokiaľ ide o otázku ľudských práv. Súčasť našej externej politiky je aj to, že Európska únia podporuje viaceré kroky v tretich krajinách, pokiaľ ide o implementovanie e, tých princípov OSN. Tieto princípy zabezpečujú e, otázku ľudských práv, vytváranie kapacít, monitoringu, implementácie korporátnej sociálnej zodpovednosti a takisto aj implementáciu národných akčných plánov zo strany partnerských krajín. Na úrovni OSN Európska únia podporuje a angažuje sa, pokiaľ ide o implementáciu týchto princípov. Je to vlastne súčasť, sme súčasťou pracovnej skupiny, kde sa venujeme modalitám jednotlivých postupov, vrátane návštev krajín, podávania správ, a takisto participujeme na výročnom fóre ohľadne podnikov, podnikania a ľudských práv, kde sú e, viaceré zúčastnené strany zaangažované na výročnej báze. Takisto máme šiestu edíciu, ktorú e, konalo sa to v novembri, kde sme vlastne žiadali to takúto kolektívnu nápravu. Mali sme rekordný počet 2300 účastníkov zo 130 krajín. A v neposlednom rade podporujeme Úrad Vysokého komisára pre ľudské práva OSN, pokiaľ ide o pragmatický pokrok, pokiaľ ide o nápravné prostriedky v prípade súdnych a nesúdnych riešení, v prípade cezhraničných prípadov. Pokiaľ ide o intergovernmentálnu skupinu ohľadne transnárodnej spolupráce a ostatných podnikov, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. Toto podujatie sa konalo v rámci e, Rady OSN pre ľudské práva na poslednom zasadnutí do 27. oktobra tohto roku. Európska únia tam bola zaangažovaná so stanoviskami, ktoré sú asi všetky členské štáty a máme konštruktívny prístup, pokiaľ ide tento proces. Boli sme zaangažovaní do detailných diskusí. Chcel by som povedať, že v rámci rozvojových krajín Európska únia bola jedna z mála z tých, ktoré participovali na tomto procese a myslím si, že na Ženevie sme trvali na tom, aby sa tieto diskusie neomedzovali iba na nadnárodnú spoluprácu, ako to vlastne vidíte aj v nadpise. Týkalo sa to aj iných podnikov a myslíme si, že všetky podniky musia byť rovnako zodpovedné, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv a takisto aj princípy právneho štátu si vyžadujú to, aby právo platilo pre všetkých. Máme obmedzený záber, pokiaľ ide nadnárodnú spoluprácu, takže máme tu momentálne určité nedostatky, pokiaľ ide o tie záväzky, implementovať tieto záväzné nástroje a takisto máme za to, že pokiaľ ide o osvojenie si týchto nástrojov. Nie je to dobrý signál, pokiaľ ide o obmedzenie toho záberu iba na transnárodné korporácie. A v politovaní sme prijali to, že predseda sa rozhodol, že sa že nepodporí takéto rozhodnutie, ktoré malo začleniť aj domáce podniky v rámci tej pracovnej skupiny. Celkový konsenzus ohľadne týchto princípov bol výsledkom širokej, širokých konzultácií so zúčastnenými stranami a preto si myslíme, že ďalšie kroky, ktoré sa týkajú medzinárodného právneho rámca, musia byť inkluzívne, musia byť ukotvené v rámci tých princípov OSN a musia sa týkať všetkých typov podnikov, ako napríklad aj tie princípy v rámci OSN. A minulý týždeň sme zistili, že musíme sa pohnúť dopredu, pokiaľ ide o implementácie našich záväzkov a musíme robiť všetko preto, aby obete, ktoré boli zneužívané v rámci toho korporácií, či už je to národnú alebo nadnárodnú úroveň, dostali medzinárodnú ochranu a dostalo sa im spravodlivosti, pretože obete nám pripomínajú, že treba ešte urobiť oveľa viac, aby sa implementovali súčasné existujúce záväzky. Takže budeme v týchto diskusiách pokračovať. Budú tam viaceré zúčastnené strany Máme tu aj 19. fórum mimovládnych organizácií, kde je veľmi komplexná výmena názorov, je to veľmi plodné a prínosné sú tam experti z občianskej spoločnosti, z akadémií, aj z hospodárskeho prostredia, z podnikov, z podnikateľskej sféry, pokiaľ ide o implementáciu týchto OSN princípov. A na záver by som chcel povedať, že takisto chceme pokračovať v našich ďalších diskusiách spolu s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o tieto dôležité záležitosti. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Jana Vanšajk, ktorá sa e, vysloví za organizáciu Priatelia Zeme, za bruselské sídlo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánovi Giacomimu za prezentáciu. Veľmi rada vždy nadvezujem na rečníka, aby som mohla eh, na ňo aj zareagovať. A ja chcem povedať niečo o tom, aký mala dojem naša organizácia z týchto rokovaní. Mnohí eh, eh, výkony riaditeľa v Európe túto iniciatívu podporujú aj verejnosť. Zozbierali sme veľa podpisov a Mnohé organizácie sú teraz aktívne na e, národnej úrovni. Španielsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, e, škandinávske štáty, Taliansko, aj niektoré východoeurópske štáty. Vidíme, že naozaj je tu už apetít na túto zmenu. A dôvodom je to, e, že aj občianská spoločnosť sa zhoduje na tom, že nestačí zastavo, zastaviť e, korporátne zlé konanie v zahraničí a je potrebné konať aj doma. A ďakujem ESVČ za to, že zdôrazňuje tie hlavné princípy, guiding principles, a my vás vyzývame, aby ste išli ešte ďalej my potrebujeme tento e, záväzný právny nástroj, pretože my tu robíme taký rituálny tanec, ale to všetko sú len doplnkové nástroje. Teraz niečo k tomu, čo bolo zverejnené. Ako európsky e, výkonní riaditeľia sme vydali e, vyhlásenie, kde podporujeme vyhlásenie zo začiatku októbra je potrebné zdôrazniť to, že ľudské práva sú dôležitejšie ako obchodné dohody. To je veľmi dôležité. Ďalšia vec, články o prístupe k spravodlivosti sú takisto veľmi významné a takisto aj kapitola 9, mechanizmus pre implementáciu a monitorovanie, pretože môžeme mať samozrejme všetky dohody sveta, ale keď sa medzi sebou nedohodneme na implementácii zmluvy, um, tak je to neúčinné a pokiaľ ide o samotné rokovania, mali sme z nich vynikajúci dojem, diskutovali sme o obsahu v desiatich témach. E, zúčastnilo sa vyše 100 štátov, aj EÚ tam bola, to nás veľmi potešilo, ale boli tam aj mnohé iné štáty, ktoré predniesli svoj príspevok. Chcem povedať teda pár slov o tom, čo podľa nás sa stalo v rámci EÚ a členských štátov. Boli sme prekvapení, keď sme videli, že na začiatku Európska únia vznesla požiadavky k pracovnému programu. To, to nebolo veľmi konštruktívne, ale potom to prebiehalo veľmi dobre. Mimo vládky sa stretávali s delegáciami členských štátov EÚ a mali sme dojem, že naozaj niekam smerujeme, že sa to posúvalo. Boli sme prekvapení, ale bolo to veľmi pozitívne a v stredu štvrtok sa opäť objavilo váhanie, či ten proces má záväzne pokračovať, ale predsa len sa to váhanie rozplynulo a naozaj sa niečo stalo. Máme taký dojem, že e, členské štáty e, boli veľmi nadšené na začiatku a na konci týždňa. Európska únia odstránila zo, zo záverečných odporúčaní odkaz na štvrtý štvrté zasadnutie. To nerozumieme, prečo to EÚ urobila. To nás dosť pohoršilo a chceme sa spýtať e čo, prečo sa tak stalo. A chcem ešte niečo povedať o tom, že zmluva sa týka nadnárodnej spolupráce. Prečo EÚ nepredloží vlastný protinávrh? EÚ často takéto rokovanie nepodporuje preto, lebo sa tam hovorí o nadnárodnej spolupráci, ale definícia v základných prvkoch je veľmi jasná. Hovorí sa tam o cezhraničnom charaktere činnosti e, nadnárodných korporácií a rôznych iných podnikov. Prečo Európska únia teda nepredloží vlastnú definíciu? Prečo sa o toto nepou- skúsite. To by bolo podľa nás konštruktívne. No a na záver ja som požiadala o rozdanie všetkým poslancom e, takého malého zhrnutia, kde sú naše hlavné myšlienky. Sú tu dôležité tri veci Poprvé, na marcové zasadnutie Rady pre ľudské práva do Ženevy musí ísť naozaj silná delegácia, pretože tam budú prednesené závery pracovnej skupiny a tam to bude rozhodujúce. Tam sa rozhodne, ako, ako bude ten proces pokračovať. Pretože za, zatiaľ hlavný spravodajca bude robiť eh, neformálne konzultácie. To je jediný výstup, ktorý máme, ale to neznamená veľa. Potrebujeme potvrdenie štvrtého zasadnutia, potrebujeme niečo silnejšie a preto to marcové zasadnutie je naozaj veľmi dôležité. Druhá tam musí poslať silnú delegáciu. Po, prvé, po, po druhé, Európsky parlament musí mať vlastné stanovisko k prvkom, ktoré sú prezentované. Preto Európsky parlament by mal k rokovaniam obsahovo prispievať. E, sedem uznesení parlamentu na podporu zmluvy sú veľmi, to sú veľmi dobré dokumenty. Je to podpora pre proces, ale teraz sa musíme zamyslieť nad obsahom, takže prosím, zamyslite sa nad tými prvkami a vypracujte vlastné stanovisko za Európsky parlament. A po tretie, chceme od parlamentu orientačný plán, roadmap a samozrejme aj od ostatných európskych inštitúcií. Čo podľa vás je potrebné, aby sme mohli vstúpiť do ďalšieho kola rokovaní, aby sme boli pripravení dobre, ako podporovať proces. Mm, minulý rok sa konalo dvojdňové neformálne zasadnutie v Taliansku, kde sa diskutovala táto zmluva. Myslím si, že by bolo lepšie, keby to bolo jasné, kto je zodpovedný, kto príjma rozhodnutia Kedy sa budú konať dôležité diskusie? Ako sa budú príjmať záverečné rozhodnutia? A ako my, ako mimovládky, môžeme k tomu prispieť? Lebo my sme pripravení. My už sme nabrifovaní, vypracovali sme veľa správ, e, veľa dialogov sme viedli a chceme teraz podporiť komisiu aj parlament v tejto práci. Ale chceme predsa len aj jasnejšie informácie od vás. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz sa obratíme na prítomných poslancov a poslankyne, ktorí sa chcú vyjadriť páni Scott Kato. Ďakujem. Ďakujem vám za to, že ste dnes medzi nás prišli a že sme mali túto zaujímavú výmenu názorov. Je to prvá z celej rady výmen názorov k tejto zaujímavej e, téme záväznej charty, lebo ako vieme, Európa je priestor, ktorý je založený na hodnotách a my nechápeme, prečo e, Rada OSN pre ľudské práva hlasovala proti e, procesu e, záväzne, tomuto záväznému procesu a v roku 2016 odmie, odmietol e, sa zúčastniť pracovnej skupiny IŽE v Európskej únii. A ide tu vlastne o proces o, v Európskej únii v rámci OSN a my tu vidíme proces pána Trumpa a bolo by potrebné veci trochu zjemniť, aby sme mohli e, viesť konzultácie. Pa, Európsky parlament podporuje občiansku spoločnosť a ďalšie stretnutie by malo prebehnúť v roku 2018. Európsky parlament podporuje túto záväznú chartu prostredníctvom svojich uznesení. Vy ma počúvate, keď ja hovorím, alebo vy... Počúvate ma? Ďakujem. My sme teraz nedávno vo februári tohto roku schválili uznesenie o Guatemale, podporili sme e, chartu, pokiaľ ide o ľudské práva a zdá sa, že negociátori skôr podporujú kapitál ako, kapitál ako občanov v návrhu RDI a rovnako aj v oblasti investície a moje stanovisko, ako aj stanovisko ľudí, ktorých zastupujem, je také, že musíme e, zas, zastávať sa občanov, charta musí byť e, vyvážená, aby tam nebol excesívne prítomný nadnárodný, e, nadnárodný kapitál, ako je tomu doteraz. Ja by som chcel povedať, že globalizácia znižuje dôveru v to, čo my zastupujeme, E, vzhľadom na e, svetovú ekonomiku, ktorú my e, podporujeme. A chcem sa spýtať, či nám komisia nechce urobiť nejaké komentáre o návrhu prvkov pri príprave februárovej schôdze. My zastupuje občanov a máme právo poznať vašu pozíciu k podstate tých negociácií a nie nejaké vágne slova v tom zmysle, ako by táto ako by to mohlo limitovať spoluprácu. A to je dôležité, aby mohol tento proces IŽW e že e, pokračovať. Ďakujem, pani Sanchez. Ďakujem, pán predseda. Áno, ďakujem pánovi Giacomenemu za jeho vysvetlenia, aj za vysvetlenia Jánovi, pokiaľ ide o E, vlastne e, postoje EÚ v poslednej pracovnej skupine. Ja som bola prítomná na týchto zasadnutiach e, za predsedníctva Ekvadoru a um, tam som teda si mohla všimnúť, ako sa tam správal Európsky parlament, pokiaľ ide o proces a ciele záväznej zmluvy. Európsky parlament už 8 krát prostredníctvom uznesení podporil absolútne celý proces a dokonca vyzýva, vyzývali naši zástupcovia vás, aby ste e, udržiavali konštruktívnu a neobštruktívnu pozíciu. Európsky parlament má veľmi jasný postoj. My potrebujeme právne záväzný nástroj, aby sme skončili s beztrestnosťou, keď niektoré strany nadnárodných spoločností porušujú ľudské práva. Zástupca únie e, v tomto aj v iných kolách rokovaní mal e, celkom iné postoje, tak ako e, to vlastne Európsky, parlament e, predstavoval, ale ešte viac. V tomto parlamente, kde sa zrodila iniciatíva explicitnej podpory záväznej dohody, a ktorá bola doteraz podpísaná viac ako 300 verejnými činiteľmi, či už europoslancami, národnými, regionálnymi poslancami z 25 krajín sveta. A ja vyzývam kolegov, aby sa pripojili k tejto iniciatíve a aby to urobili aj, aj ich poslanci v národných parlamentoch ako poslanci máme povinnosť vyhnúť hlas a bojovať za to, o čo nás žiadajú e, rôzne časti občianskej spoločnosti. My nemôžeme pripustiť, aby globalizácia priniesla ďalšie straty v zdrojoch, ľudských životoch, biodiverzite, aby sa e, život nezhoršoval e, na svete. E, a ja podporujem tento proces, lebo ja som sa e, narodila dole a Viem, že občianska spoločnosť e, môže v tomto procese veľa urobiť. Ako verejný zástupca chcem požiadať, aby e, od všetkých ostatných to, čo žiadam od svojich vlastných. A ak my štáty nechceme nechať podniky, aby porušovali naše práva, my to nemôžeme dovoliť ani za našimi hranicami a už vôbec nie preto, aby sme mali z toho ekonomický profit. A to mi pripomína pozíciu e, Svetej stolice na poslednej schôdzi, kde v posledný deň e, vystúpila a podporila tento proces a jeho ciele prostredníctvom e, etiky vôbec ne vôbec akože nepohýbali svedomím týchto ľudí vlastne ešte stále nie sú pokryté všetky nedostatky, pokiaľ ide o beztrestnosť nadnárodných spoločností. A preto chcem na záver položiť niekoľko otázok. Vy pracujete na návrhu, ktorý chcete poslať predsednicou pracovnej skupiny do konca februára. Aký bude obsah vášho návrhu? Kto o tom rozhodne? Kde a e, ako budete o tom diskutovať? A SVOČ bude podporovať pokračovanie tohto procesu, až kým sa nezrodí záväzná e, zmluva? Ďakujem. Giacomini. Pán Giacomini. Thank you very much. Uh, and... Ďakujem pekne. Bohužiaľ budem musieť opustiť o chvíľu Takže dám vám takú všeobecnú odpoveď a potom môj kolega na Do bude reagovať detaľnejšie, ale chcel by som najprv povedať to, že v tomto parlamente je veľa nedorozumenia, pokiaľ ide o stanovisko EÚ, pozíciu EÚ, teda predovšetkým pokiaľ ide o otázku štvrtého zasadnutia, tak ako to nastolila kolegyňa z Friends of the Earth, my neodmietame štvrté zasadnutie my iba hovoríme, že uznesení mandát bol obmedzený na určité časové obdobie a že by sme potrebovali nové uznesenie na to, aby sme mohli pokračovať v práci na právne záväzných nástrojoch. A po druhé, pokiaľ ide o tie otázky týkajúce sa transnárodných a národných podnikov a domácich podnikov, problém je takisto sama tak, že je to trochu podobné. Je tu niečo, čo sme mysleli, že tu je dohoda ohľadne tej myšlienky, že ten záber možných právnych záväzných nástrojov by bol rovnaký ako aj tie princípy usmerňujúce. A keď sme sa stretli vlastne prvý deň, tak sme zistili, že by sa to týkalo iba tých nadnárodných e, korporácií. Z tých dôvodov, ktoré som e, vysvetlil, si myslím, že to nie je uspokojivé a my s polutovaním berieme na vedomie to, že predseda nevytvoril prostredie dôvory, ktoré by sme boli očakávali a si želali na tom poslednom zasadnutí v Ženeve. Ale to neznamená, že sa toho nebudeme držať, že nebudeme pokračovať v tejto práci aj naďalej. Ale ešte jedna vec, ktorú by sme mali objasniť. To, čo je dôležité pre nás, sú konkrétne veci. Urobili sme veľa na základe tých OSN princípov a myslíme si, že tieto hlavné princípy sú adekvátnym rámcom. A tí, čo si myslia, že by sme mali zajsť ešte aj ďalej a môžu byť na to dôvody, my sme otvorení zvážiť tieto otázky. Ak tu budú konkrétne návrhy a ukážu nám, že tu je skutočne nová pridaná hodnota, pokiaľ ide o dodržiavanie týchto princípov OSN. A pokiaľ ide o otázky týkajúce sa, alebo boli predložené ohľadne toho, že aké by mali byť naše stanoviska, pokiaľ ide o podstatu tejto dohody zmluvy. Naposledy sme čakali na návrh takejto zmluvy a čo sme dostali, e, zatiaľ je to veľmi obmedzené, takže je ťažké. Musíte vziať do úvahy, že 28, musíme koordinovať 28 členských štátov a je ťažké vyjadriť sa záväzne k niečomu, čo nie je ešte vo finálnej fáze. A preto by som chcel, aby ste si uvedomili, že to nie je ľahká úloha pre Európsku úniu v tomto kontexte. A pokiaľ ide o otázku nášho stanoviska z pokiaľ ide o roky 2014-15, treba zobrať do úvahy to, že tu bolo jednomyselné uznesenie ohľadne tých hlavných princípov z roku 2011 a v tom čase tu nebolo ešte plánované, že budú právne záväzné nástroje. Potom tu bolo uznesenie o týchto právnych záväzných nástrojoch, keď to bolo predložené, tak tu vôbec nebol konsenzus ohľadne tohto. Takže my musíme urobiť určitú internú reflexiu ohľadne toho, či to bolo pre Európsku úniu a členské štáty ak- akceptovateľné participovať na takomto procese. Takisto si treba uvedomiť, že medzi tými hlavnými rozvinutými krajinami Európska únia a členské štáty sme jedným z, máli, z mála tých, ktorí aktívne participujú vlastne na práci pracovnej skupiny. A v neposlednom rade takisto berieme na vedomie uznesenie Európskeho parlamentu, na ktorého sa odvoláva poslankyňa Sančezová. Posledné sa teda týka právne záväzných nástrojov, ale je tu málo ukazovateľov ohľadne toho, že ako by to malo vyzerať. Takže hovoríme tu o konkrétnych veciach a o tom, čo by malo, malo obsahovať, či by mali obsahovať takéto právne záväzné nástroje. Treba si uvedomiť, že sú to komplexné právne otázky, kde musíme zaznamenať pokrok aj v rámci tých našich úvah. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, bohužiaľ musím odísť, ale moja kolegyňa, môj kolega Armado môže reagovať detailnejšie na vaše otázky. Ďakujem. E, ďakujem. Chcete ešte niečo dodať? Gracias. No so risposta. Neviem, či ste spokojná s odpoveďou. Máme ešte pár minút pre prípad, že ešte chcete niečo objasniť. využijem uh, tú príležitosť, že pán Giacomin je stále tu. A chcem povedať, že dokonca aj sekretariat Rady pre ľudské práva si nemyslí, že mandát je nejasný nehovorí, že, že sa majú konať iba tri mítingy. Mandát hovorí o tom, že kým bude zmluva zrealizovaná. Takže my nesúhlasíme s Európskou komisiou a nerozumieme, ako môžu nesúhlasiť s vysvetlením sekretariatu Rady pre ľudské práva. A pokiaľ ide o pokiaľ ide o TLC, to bolo veľmi jasne povedané v prúkoch um, a tie boli zverejnené na začiatku októbra. Ako môže byť Európska únia tým prekvapená? Um, ako môže byť prekvapená únia tým, že je to cezhraničná spolupráca? Veď to bolo v základných prvkoch. No a tretia pripomienka. V uznesení nie je mandát na to, aby sa hovorilo o zmluve, treaty. Hovorí sa o prvkoch zmluvy. A to presne bolo aj zverejnené. A e, toto máme od oktobra, teraz je polovica decembra a chcem sa spýtať, kedy EÚ bude mať k tomu pozíciu, pretože hlavný spravodajca chcel príspevky do konca februára. A my si myslíme, že je potrebné naozaj odpovedať. Európska únia musí na to zareagovať. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Iba jedno zamyslenie Nesledujem túto tému ako moja kolegyňa Lola Sanchez, ale z toho, čo som videla, mám pocit, že sme tu e, v akejsi hre na poker, alebo neviem, ako by som to nazvala. Pred časom som čítala stanovisko Európskej služby pre zahraničnú činnosť a e, spomínam si, že to bola iba jediná legislatívna iniciatíva a tam sa vlastne dožadoval e, postoja Európskeho parlamentu. Teraz ten je a mali by sme prijať záväznú zmluvu. A teda ten obsa, e, pokiaľ ide o ďalší krok, tak teraz je na komisii. Ja si myslím, že mali by sme sa dohodnúť, k tomu, akú úlohu. Európsky parlament je pripravený viesť dialog s komisiou ako vždy, ale myslím si, že by sme mali prestať s tým, že si budeme prehadzovať E, loptu z jednej strany ihriska na druhé. Vo Francúzsku prebieha diskusia, ktorá trvala 5 posledných rokov. My sme pripravili legislatívu, ktorá samozrejme je vzdialená e, e, maximálnym cieľom, ale predsa len niečo tam je a týka sa iba nadnárodných podnikov a stále sú tam také nejaké naťahovačka. Ja by som pocho rada pochopila, o čo tu ide a zároveň by som nebola rada, že keď nakoniec pochopím, že otázka nadnárodných alebo aj národných podnikov spoči- je, je súčasťou ďalšej hry, ktorá umožní jedným aj druhým neprijať stanovisko k tejto e, téme. A máte 5 minút na to, aby ste ukázali, že neblafujete. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem poslancom výboru, ďakujem kolegyni z Priateľov Zeme. My sme sa už stretli pred pár týždňami na iných diskusiách. E, toto je dôkaz, že mm, sa naozaj snažíme o konštruktívne diskusia s mimovládnymi organizáciami. Ďakujeme za všetky pripomienky, postupíme ich našim nadriadeným. My už sme začali diskutovať s expertami z DG Justice, a DG Trade aj z DG Grow a z iných útvarov európskych inštitúcií. Pán Giacomini, zástupca riaditeľa, spomenul možné nedorozumenie. No už neviem, či to bolo nedorozumenie, pán predseda, ale niekedy možno chýba určité uznanie Európskej únie, ktorá sa snaží veci riešiť aj interne na domácej pôde, pretože Európska únia má veľmi dobrú legislatívu um, vnútornú v tejto oblasti, ale my sa snažíme robiť niečo aj mimo našich hraníc. Takže prvá otázka, čo sa stalo pred ženevskými diskusiami, čo sa stalo v Ženeve a ako to riešiť ďalej? Zaznela kritika toho, že delegácia EÚ zablokovala e, pracovný program a diskusiu v Ženeve. Mm, úprimne povedané, my nesúhlasíme s takýmto hodnotením. E, delegácia EU prezentovala pozíciu 28 členských štátov a apelovala na hlavného spravodajcu, ambasadora z Ekvádoru, aby e, sa držal kompromisu, aby teda sa umožnila diskusia pokrývajúca všetky podniky, nie iba domáce a nie iba nadnárodné, ale e, väčšinou by sa to týkalo domácich podnikov. Európska únia nebola spokojná so situáciou, ale nevzniesla výhradu voči programu práce. Mm, aj na domácej pôde spoločnosti porušujú mnohé zákony a dochádza k zneužívaniu. Čo sa stalo po rokovaní medzivládnej skupiny? To je ďalšia otázka. Vy ste povedali a máte pravdu, že mnohé členské štáty OSN boli prítomné ale veľmi dôležití aktéry chýbali ako Kanada, Japonsko, Austrália, Norsko, aj Spojené štáty. Ale Európska únia ostáva neochvejne podporcom OSN a globálneho poriadku, ktorý rešpektuje pravidlá. A všetky členské štáty OSN musia toto rešpektovať a implementovať prísnym spôsobom. Myslíme si, že ďalšie kroky smerom k rámcu na OSN musí byť inkluzívny, musí sa opierať o usmernenia OSN a musí pokrývať všetky typy podnikov a spoločnosti. No a pokiaľ ide o budúcnosť, rezolúcia 26 lomeno 9, ktorá spustila tento proces, vznikla na iniciatívu Ekvádoru v júni 2014 túto rezolúciu Rada pre ľudské práva schválila a rezolúcia jasne hovorí o troch zasadnutiach a 27. oktobra mm, tretie zasadnutie skončilo. Nedošlo k dohode na návrhu mm, hlavného spravodajcu to, čo predložil ambasador Ekvadoru, na tom sme sa nedohodli. Nedohodli sme sa na štvrtom zasadnutí. Najskôr sa chceme vrátiť k eh, Rade pre ľudské práva. To je štandardný postup. Medzivládna pracovná skupina žiada predsedu, aby neformálne konzultoval štáty a eh, dôležitých partnerov aby zistil, ako máme postupovať ďalej. To je oficiálne stanovisko. Zatiaľ teda čakáme na prvé zasadnutie, e, respektíve na správu z prvého zasadnutia. Tá ešte nie je hotová a dúfame, že správa bude presným spôsobom odrážať všetky nástroje a že vyšle aj pozitívne signály všetkým aktérom aj Európskej únii. Nechcem predbiehať, aký bude obsah e, správy. Európska únia naďalej chce investovať do práce na úrovni OSN, um, najmä v tejto skupine. A minulotýžňové fórum uh, aj predseda tohto výboru sa zúčastnil na fóre mimovládnych organizácií a tam sa tiež riešili uh, otázky biznisu a ľudských práv. Je to téma, ktorú my berieme veľmi vážne. A neustále aj doma v našej inštitúcii diskutujeme o tom, ako ďalej. Na objasnenie jedna otázka. Vydáte príspevku k, in, k e, prvkom? Odpoveď. Musíme to ešte konzultovať s kolegami. Áno, chceme právne záväzný nástroj a 14. bude spoločné zasadnutie druha a delegácie pre Turecko k otázkam ľudských práv v tomto štáte a ďalšie zasadnutie podvýboru pre ľudské práva sa koná 24. januára. Príjemný deň všetkým.